Teraz eh, otváram schôdzu, ktorá bola prerušená eh, na poslednom rokovaní. Zápis 19. apríla ste všetci dostali. Chcem sa spýtať, či sú